milosti vašej krajiny. V každom prípade, ako som už vám teda povedal, prehlasujeme toto zasadnutie dnes za prerušené. Ďakujem vám všetkým a ďakujem za túto rozpravu, ktorá bola možná.